moja žiadosť už tiež je niekde na ceste k vám. Ďakujem pekne. To nie je problém. Pani Doyle, je to akceptované. A teda, e, teraz sa posuneme ďalej a pôjdeme k vysvetleniam hlasovania. E, teraz ideme k správe Belde. Pán Fatúco, nech sa páči, jedna minúta. Pán Fatúco. Signora Presidente, grazie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne za slovo. Ozývam sa naozaj s veľkou